filharmonickým e, orchestrom e, Štrasburgu. Pán Remy Abram e, diriguje. Grazie, maestro, grazie a tutto. Ďakujem vám, maestro, ďakujem celému orchestru. Pripomínam, že v zmysle článku 14 odsek 2 e, nariadenia odchádzajúci predseda nemôže odchádzajúceho predsedu nemôže sa konať žiadna diskusia, ktorej e, predmet e, by sa netýkal voľby e, predsedu parlamentu alebo overenia jeho právomocí. Všetky akty týkajúce sa